Kolegovia, začneme. Máme naplánované vypočutia kandidátov na post európskeho prokurátora. Musíme teda dodržať vymedzený časový plán. Pristúpime najskôr k spoločnej rozprave Libe 9.2 o ad hoc delegácii kontexte globálneho kompaktu pre bezpečnú a riadnu imigráciu 10. 11. decembra v Marrakeši v Maroku to prebehlo. Cieľom dnešnej rozpravy je e, vypočuť si správu o tejto konferencii. Linda McAvan, predsednička výboru pre rozvoj, je tu medzi nami, srdečne ju týmto vítam. Viem, že e, sa chystáš odcestovať. Ďakujeme, že si ešte našla čas na toto stretnutie. Linda bola teda prítomná na toto stretnutie, ja som tam nebola, ona nás teda poinformuje priamo z prvej ruky. Kompat bol na eh, stretnutí v Marrakešu schválený, ako viete, vynaložilo sa obrovské úsilie na to, aby sa tento eh, kompakt podarilo vyrokovať a schváliť. Chceme, aby sa nadalej pokračovalo v úsilí v tomto kontexte globálneho kompaktu. Um, od septembra 2016 už to úsilie uh, pokračuje Loty Cen, by som chcel privítať aj jej kolegov z ESVČ. Tiež tu máme kolegov z DG Home, IOM, UNHCR. Chcem sa im poďakovať za ich prítomnosť, za ich prácu. Srdečne chcem privítať Loty. Ona je s nami dlhodobo v kontakte. Kolegovia, to je všetko. Odovzdám teraz slovo kolegyni Linde McEwan v mene Výboru pre rozvoj. Ďakujem pekne, Claude. Ostrujem sa za to, že začíname o niečo neskôr. Práve som sa vrátila zo Senegalu z pozorovacej misie. Odišla som v zime a vrátila som sa v lete. Nemám to žiadne teplé obleč- teda oblečenie na teplé počasie. V každom prípade je tu tak teplo, ako bolo v Dakare. Týmto sa teda dostávam k samotnej téme stretnutia k, k um, stretnutiu v Marrakeši. Ja som predsedala delegácii v kontekste tejto konferencie OSN v Marrakeši. Všetci ste, predpokladám, obdržali správu. Je tam zoznam kolegov, ktorí sa zúčastnili za jednotlivé politické skupiny tohto stretnutia v Marrakeši. Stručne, ak môžem Parlament bol zastúpený veľmi rozsiahlo. Zúčastnili sme sa eh, stretnutí za účasti celej delegácie EÚ eh, spolu s komisárom Omarom Polasom. Mali sme možnosť vystúpiť v mene EÚ na eh, druhom stretnutí na vysokej úrovni. Tiež sme predniesli vyhlásenia pri príležitosti 17. výročia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Tiež mnoho postranných stretnutí s vysokým komisárom pre ľudské práva OSN Michel Bachelet, ďalej zástupcovia IOM, UNHCR, UNICEFu, UN ženy, ďalej zástupcovia Mexika, Maroka, veľvyslanci. Jeden z dôvodov, prečo parlament chcel byť cestovať do Marrakeša, prečo byť zastúpený na té úrovni takejto vysokej delegácie. Chceli sme tým prejaviť našu podporu globálnemu kompaktu. Ako viete, kompakt bol pod eh, veľkým eh, intenzívnym drobnohľadom eh, kvôli vrátane podľa môjho názoru falošných správ. Tie sa šírili na sociálnych sieťach. Ľudia tvrdili, že je to nejaké tajné stretnutie, tajná konferencia, aby Európa eh, mohla a smela príjmať migrantov, teda šírili sa mnohé nezmysly. Žiaľ, spôsobilo to, že viaceré členské štáty hlasovali proti migračnému kompaktu na úrovni OSN. Viaceré krajiny sa zdržali hlasovanie teda na formálnom a valnom zhromaždenie hlasovaní. To prebehlo potom o týždeň skôr v New Yorku. 152 krajín hlasovalo za kompakt, 5 hlasovalo proti teda Česká republika, Maďarsko, Izrael, Polsko a USA. 12 ďalších krajín sa zdržalo a to e, zahraňalo okrem iného za EU Rakúsko, Bulharsko, Taliansko, Lotyšsko a Rumunsko. Rakúsko vtedy zastupovalo predsedníctvo rady, e, tiež Slovensko sa nezaregistrovalo, teda neodozdalo platný hlas. V minulosti takéto procesy OSN nemali až takú e, veľkú pozornosť verejnosti. Možno by sme sa z tohto mali ponaučiť, že by sme mali lepšie, efektívnejšie komunikovať o tom, čo presne tento kompakt predstavuje. ESVČ a komisia nám poskytla veľmi dobrý briefing. Pravidelne sme mali možnosť klásť otázky, aby sme napravili tie dezinformácie, ktoré sa šírili po verejnom priestore. Napokon však vzhľadom na politické prostredie, v ktorom žijeme, sa žiaľ podarilo šíriť množstvo z takýchto, e, takýchto dezinformácií, dokonca sa ešte zvýšil ich dopad. Aj keď neoprávne nevieme, že mnohé procesy v rámci OSN teraz e, sú ovplyvnené. Mm, nie je až taká veľká podpora multilateralizmu. Do budúcna, no to je možno tejto chvíli dôležitejšie, o tri mesiace neskôr, parlament teda respektíve Migračný kompakt spustil proces e, na úrovni OSN. A navrhuje sa, aby parlament bol plne zapojený do týchto procesov, aby sa monitorovalo plnenie kompaktu, aby sme to ponechali ako súčasť budúcej legislatívnej práce. To znamená, že sa bude pracovať na organizačných aspektoch e, migrácie v medzinárodnom kontexte, e, v roku 2022 prebehne ďalšie podobné stretnutie tiež by sa zvášila možná účasť aj do budúcna na Svetovom utečeneckom fóre v decembri 2019 v Ženeve. E, teda bude to ešte koncom tohto roka. Nový parlament sa e, bude musieť tohto ujať, predpokladám a dúfam, že aspoň plánovanie na úrovni výborov by to mohlo zohľadniť už teraz tento termín. Z môjho pohľadu bolo dôležité, že parlament bol prítomný na týchto rokovaniach mnohí zástupcovia mnohých krajín, mnohí partnery v južnej časti eh, hemisféry sa vyjadrili s veľkou spokojnosťou, že Európska únia ako celok prejavila podporu tomuto procesu a dúfam, že to bude pretrvávať aj do budúcna. Ďakujeme pekne, Linda. Teda, nebola to len eh, eh, konferencia Európskej únie. Ďakujeme pekne za tieto informácie. Boli tam aj viacerí zastupcovia za výbor Libe, vrátane Cecil a ďalších. Ďakujeme za tvoju analýzu, tu si veľmi cetíme. ceníme. Teraz prejdem k našim hosťom z jednotlivé agentúry. Neskôr Nuty Lucene, tá je výkonnou eh, riaditeľkou SVČ. Nech sa ti páči, Loty Lucen. Ďakujem. Neskôr by som sa rada poďakovala Linde McEwen a celému týmu, ktorý by cestoval v Marrakeš, do Marrakeša v decembri. Chcem sa poďakovať za veľmi jednoznačnú, jasnú podporu globálnemu kompaktu pre migráciu v časoch, keď takáto vaša verejná podpora naozaj zavážila, bola veľmi dôležitá z ústavného hľadiska. Teda aj komisár Avramopoulos, s ním sa stretli, aj SVČ, by radi vyslovili eh, veľkú vďaku za túto neochvejnú podporu Európskeho parlamentu nie len na poslednú chvíľu, keď sa prejednávali konkrétne aspekty, ale od samého počiatku tohto procesu ste prejavili eh, jasnú podporu tomuto procesu eh, stravovania migrácie na miestnej, národnej a aj medzinárodnej úrovni. Ďakujem Linde McEwen aj celej delegácii Európskeho parlamentu, ktorá sa tohto stretnutia zúčastnila. Migračný kompakt teda bol schválený aj v Marrakeši a potom formálne o týždeň neskôr aj v New Yorku. Teda teraz sa už stala realitou na úrovni OSN, ako viete. Je to nezáväzný dokument, ale je to zdroj inšpirácie. Môžeme teraz na to nadviazať konkrétnymi krokmi a to platí pre všetkých partnerov. Je pravda, že je nevyhnutné vypracovať aj komunikačnú stratégiu, v ďalšej fáze o tom, aké budú ďalšie kroky. Teraz sa v tejto druhej fáze prebiehajú prípravné kroky v Ženeve a v New Yorku, prečom chceme na napomôcť spolupráci eh, v oblasti medzinárodnej migrácie. Pridaná hodnota spočíva v tom, že sa tým vytvára rámec, flexibilný rámec, ktorý poskytuje štátom možnosť spolupracovať na miestnej, regionálnej, aj národnej, aj globálnej úrovni. A tiež eh, budovanie partnerstiev je tiež eh, významnou súčasťou tohto procesu. Ehm, transformácia a prechod taktiež eh, konkrétne ciele, cieľové destinácie. Na to sa tiež zameriavame. V ďalších fázach sa budeme musieť konkrétnym krokom teda venovať. Už teraz sa prijímajú významné kroky na úrovni EÚ v kontexte migrácie a to by sa malo vnímať ako súčasť e, tohto následného procesu v kontexte globálneho kompaktu, ale z praktického hľadiska vidíme, že v Ženeve e, sme boli svedkami vytvorenia siete pre migráciu ako súčasť globálneho kompaktu. Je to sieť, ktorá bude pôsobiť veľmi prakticky a bude mať za cieľ poskytovať poradenstvo krajinám, napríklad, eh, ktoré eh, potrebujú odborné poradenstvo, bude to zamerané na konkrétny dopyt, bude to zamerané na konkrétne potreby týchto krajín v kontexte migrácie. Teda toto všetko sa deje v Ženeve. Vzniká tam eh, takéto stredisko, takýto hub zhromažďovania informácií aby bolo možné poskytnúť poradenstvo na požiadanie. Zároveň vznikne aj mechanizmus financovania na báze dobrovoľných príspevkov pre tie krajiny, ktoré budú mať záujem poskytovať takéto poradenstvo partnerským krajinám vo forme technickej podpory budovania kapacít a podobne, tak ako e, to napokon podporil Globálny kompakt. Potom je tu aj tretí prvok v rámci tejto siete, to by spadalo pod IOM, teda globálna platforma znalostí. Tu je snaha zhromažiť čo najviac poznatkov, údajov o migrácii. Na to sa už upozorňovalo. Je snaha poskytovať informácie, šíriť znalosti a to bude tiež významnou súčasťou tohto strediska, tohto centra v Ženeve. Teraz sa to však ešte stále len vytvára, je to e, ešte len v štádii akéhosi zárodku a prebieha to v koordinácii IOM. V New Yorku sa tiež chystajú ďalšie súvisiace kroky zástupca valného zhromaždenia, ak sa nemýlime, pricestuje na budúci týždeň sem na schôdzu výboru AFET. Taktiež prebehnú praktické kroky, ktoré sa budú týkať ďalšieho smerovania Cieľom takéhoto medzinárodného kompaktu je aj e, neustále prebiehajúce úsilie tejto oblasti a preto sa na úrovni Medzinárodného migračného fóra chystá pokračovanie takýchto krokov. Bude to priestor na výmenu osvedčených postupov, bude to priestor aj pre parlament, e, tam budú prebiehať rôzne rokovania Niekedy v júni, v júli sa to bude podrobnejšie vyrokúvať, ale snaha je, aby tohto následnické fórum, ktoré bude zasadať každé 4 roky, v tomto medziobdobí e, sa snažilo osloviť rôznych aktérov zo súkromného sektora, z mimovládok, z regionálnej úrovne, rôznych iných fór, ako napríklad Globálne fórum pre rozvoj migrácie. Ďalej parlamenty, aby sa zhromaždilo čo najväčšie množstvo informácií, poznatkov, ktoré by sa potom dali v kontenzovanej verzii využiť v revízii každé 4 roky. Je to však eh, prebiehajúci proces. Malo by sa to vnímať ako neustále prebiehajúci proces pod vedením jednotlivých štátov a je to úsilie, ktoré bude neustále teda prebiehať, ale bude flexibilné, inkluzívne, aby sa štáty mohli zúčastniť eh, na úrovni svojho zastúpenia v tejto globálnej otázke. Vnímame to tak, že je potrebné kolektívne skupinovo reagovať eh, na tieto fenomény migrácie. Myslím, že to je zhruba všetko. Pán predseda, čo by som v tejto chvíli mohla povedať? Ďakujeme pekne, Loty, za tento súhrn v mene ESVČ. Teraz prejdeme k IOM, Medzinárodná organizácia pre migráciu, aby aj oni nám približili svoju analýzu. Nech sa páči. Pán Hendriksen, ďakujem. E, globálny kompakt poskytuje celostný prístup k tomu, ako štáty najlepšie dokážu spravovať migráciu, zahrania to spôsoby, ako spolupracovať efektívnejšie, aby sa využili e, prínosy medzinárodnej migrácie. Globálny kompakt uvádza, že členské štáty budú vo vedúcej úloha v plnení. Každý štát bude určovať svoje priority, budú rozhodovať o tom, ktoré e, ciele sú najpodstatnejšie a tiež sa zadefinujú, aké kroky by sa mali prijať, aby tento kompakt bol relevantný v národnom kontexte. E, tiež je tam e, ďalšie oddelenie o plnení. Sú tam spísané ciele, konkrétne návrhy, aké kroky by sa mali prijať v snahy plniť tento kompakt aj keď uznávame e, komplexnosť problematiky migrácie, globálny kompakt e, sa zameriava na budovanie kapacít. Tento mechanizmus e, tiež bude podporovať prehlbenú regionálnu multilaterálnu spoluprácu, ako už uviedla kolegyňa z ESVČ. Vznikne to na pôde OSN a bude to pozostávať z troch kompetentov. konečné stredisko, ďalej siete poskytovania poradenstva, ďalej platforma znalostí, vedomostí, tam sa budú zhromažďovať osvedčené postupy, analýzy a tiež e, e, zaskupené finančné zdroje na úvodné financovanie konkrétnych fóriem plnenia tohto kompaktu. A konkrétne podmienky financovania by sa mali rozpracovať koncom marca tohto roka. Očakáva sa, že členské štáty v tomto roku vykonajú revíziu svojho prístupu v snahe určite, aké sú priority národných plánov v tomto smere. Globálny kompakt tiež jasne uvádza, že členské štáty budú v, v vedúcej úlohe v ďalších následných krokoch. Tento text taktiež obsahuje konkrétne pasáže o tejto revízii. A tu sa spomína aj Medzinárodné fórum pre migráciu. Tu nadviažem opäť na slova kolegyne z ESVČ bude sa to vnímať ako primárna medzivládna platforma globálnej povahy pre e, členské štáty a pre ďalších aktérov, aby sa delili o svoje skúsenosti v kontexte migrácie. Bude to zasadať každé 4 roky, začínajú v roku 2022. Konzultácie zatiaľ prebiehajú o modalitách tohto fóra a ak sa nemili, malo by sa to uzavrieť pred júlom tohto roka na regionálnej úrovni, začínajúc v roku 2020. Regionálne cez regionálne procesy e, budú mať za cieľ revidovať e, dopady tohto kompaktu. Tieto stretnutia budú prebiehať e, priebežne aj s priebehom Medzinárodného fóra. Taktiež z OSN sa prejaví konkrétna podpora v snahe revidovať úsilie OSN vytvorilo pozornutí generálneho tajomníka siete, medzinárodnú sieť pre migráciu. Cieľom tejto siete je zahrnúť okrem iného aj efektívnu eh, koordináciu systémov členským štátom a tiež podpora koherentných prístupov na úrovni jednotlivých eh, štátov a globálnych aktérov. Tam, kde by takéto kroky boli prínosné, tiež je tu snaha určiť, e, kde sú e, prepojenia so štruktúrami OSN. Táto sieť bude pozostávať e, z cieľov konkrétnych členov OSN. IOM bude pôsobiť ako koordinátor a sekretária tejto siete. Práve teraz sa táto sieť vytvára v Ženeve. Tiež budú vyslaní pracovníci z iných organizácií OSN. IOM sa zaviazalo podporovať takýto prístup a budovať e, ďalšie podoby takéto spolupráce, tak aby sa pokryli všetky aspekty toho kompaktu. My sa však neobmedzujeme len na ciele popísané v kompakte. Chceme podporovať e, členské štáty na požiadanie IOM bude súčasťou všetkých procesov v riadení migrácie bez úradu na to, či krajina schválila alebo neschválila kompakt. Parlamenty zohrávajú tiež významnú úlohu v snahe e, presadiť schválené medzinárodné normy. E, ako zvolení e, zástupcovia budete tiež e, môcť verejne prejavovať podporu, taktiež vyvracať nepravdivé tvrdenia a rôzne dezinformačné snahy. Globálny kompakt pre utečencov, tomuto sa vyjadrí kolegyňa o malý okamih. Tieto dva kompakty sa paralelne spracovali a tiež sa navzájom doplňajú. Je dôležité koordinovať úsilie v snahe posilniť národnú pomoc, v snahe reagovať na podpory a na potreby ľudí, ktorí potrebujú ochranu. Týmto sa zaručí neoptimálnejšie využitie poznatkov, znalostí, skúseností, či už je to v rámci siete OSM pre migráciu alebo na úrovni podpornej skupiny pre, skupiny pre migráciu. Ďakujeme pekne. Teraz dáme priestor zastup kyni UNHCR. Sophie McGuinness, nech sa páči. Thank you very much, Mr. Chair, and thank you for this opportunity for UNHCR. Ďakujem. Eh, UNHCR si veľmi cení, že máme príležitosť aj my vyjadriť sa k tematike globálneho kompaktu a priblížiť konkrétny globálny kompakt pre utečencov. Je to veľmi užitočná príležitosť. Eh, tým nadvezujeme na príležitosť, ktorú sme využili 7. februára. Ekre Pikam, to sú veľké mimovládky tu v Bruseli, ktoré zorganizovali podujatie boli tam zastúpení zastupcovia IOM a UNHCR, aj zastupcovia e, z VČ, DG Home, DG Devko, pani Judith z Argentiny e, za parlament. Tam prebiehali kontakty s mimolátkami v kontexte toho, čo sa deje v súvislosti s týmito obama kompaktami. Myslím, že všetky, všetci poslanci pravdepodobne vedia, že teda existujú dva kompakty. Ja sa vyjadrujem ku globálnemu kompaktu pre utečencov. Je to kompakt, ktorý e, potvrdili členské štáty v decembri 2017. Je to nezáväzný operačný nástroj na prehlbenie spolupráce medzi jednotlivými krajinami. E, je to výsledok dvojročnej konzultácie pod vedením UNHCR za účasti rôznych organizácií, mimovládok e, a rôznych iných aktérov. Tento kompakt má za cieľ rozsiahlejšiu podporu krajinám tam, kde žije najviac utečencov, tým, že sa uľahčí, umožní viac investícií z vládnej úrovne, z súkromného sektora, aby sa podporila infraštruktúra, tiež posvetkovanie služieb aj utečencom, aj e, domácemu obyvateľstvu. Tiež sa tam požadujú konkrétne opatrenia, aby utečenci mali prístup k vzdelávaniu, aby mohli viesť produktívny život v čase exilu. Tiež je snaha venovať sa dopadu na životné prostredie tohto fenoménu a tiež sa zameriava na presadzovanie a propagáciu alternatívnych zdrojov energie. Ďalej presidľovanie, ďalšie riešenia za účasti tretich krajín, zjednocovanie rodín, rôzne eh, stáže a iné formy programov. Dobrovoľné návraty utečencov a ďalej otázka dôstojnosti, bezpečnosti, to sú eh, kľúčové heslá v kontexte utečencov. Tiež sa snažíme e, sledovať ďalší vývoj. Každé 4 roky prebehne takéto fórum globálnej povahy. Range of Potom sa tam pozrieme na rôzne opatrenia vrátane financovania, politiky, presídlovania dobrej praxe v iných oblastiach. Prvé e, globálne fórum pre presidlovanie utečencov sa bude konať 17. a 18. decembra v Ženeve. Už, sa, už prebiehajú prípravy na túto udalosť. A toto fórum bude spolupodporované vysokým komisárom pre utečencov. Taktiež sa tam zúčastní generálny OSN a uvedie úvodnú e, plenárnu schôdzu na začiatok. Čo sa týka prípravných schôdzí na toto globálne fórum, o tom vás budem informovať, aby ste sa mohli pripraviť. Budú tam tri hlavné prvky. Stretnutie na ministerskej úrovni, kde môžu členské štáty a iní účastníci oznámiť svoje záväzky a ciele, čo sa týka globálneho kompaktu pre o utečencoch. A toto sa týka nielen vlád, ale aj parlamentov, mimovládok a ďalších kľúčových aktérov. Druhý prvok to bude platforma pre zdieľanie dobrej praxe. A po tretie, Globálne fórum pre utečencov poskytne príležitosť, aby sme e, si zistili, aký bol pokrok zaznamenaný za posledný e, rok od minulého fóra. Aj na regionálnej, na národnej úrovni e, sa budú teda predkladať záväzky. Všetci aktéry budú mať príležitosť vystupovať ako podporovatelia tohto prvého fóra a ja nebolo povedané kolegami v Ženeve, že už sa dnes vydáva cestovná mapa pre schôdze, ktoré budú nasledovať a taktiež, že v apríli sa rozošle dokument, ktorý poskytne ďalšie inštrukcie ohľadom toho postupu predkladania záväzkov. Pri príprave na globálne fórum pre utečencov ako som povedala, budú tri prípravné schôdze s OSN, členskými štátmi, ďalšími aktérmi 29. marca, 25. júna a potom 14. novembra. A potom dopredu k týmto schôdzam budú rozoslané aj programy s poznámkami. 29. marca prvé prípravné stretnutie sa bude venovať príprave diskusí ohľadom podstupu predkladania záväzkov UNHCR taktiež poskytne ústne aktualizované informácie ohľadom globálneho fóra pre utečencov na stretnutí 29. marca a taktiež budeme poskytovať spätnú väzbu a informácie o týchto schôdzach aj prostredníctvom našej delegácie v Ženeve a v kontakte s Európskym parlamentom. A čo sa týka ďalších aspektov, tak na tomto fóre budeme vyvíjať e, trojročnú stratégiu ohľadom presídlovania. Európsky parlament veľmi podporoval túto tému presídlovania. Budeme sa snažiť túto stratégiu ďalej rozvíjať pre obdobie roku 2019 e, až 2021 vytvoríme globálnu akademickú sieť, ktorá bude podporovať e, globálny utečenský kompakt. A taktiež vytvoríme skupinu pre podporu otázok azylu. Ďakujem aj Európskemu parlamentu a všetkým európskym inštitúciám za ich podporu, ktorú eh, nám poskytujú v tomto smysle. Ďakujem. Ďakujem aj vám za to, že máte predstavu, kam smeruje tento proces. To si veľmi ceníme. Sú tu určití kolegovia, ktorí sa zúčastnili na tejto misii, majú zájem sa vyjadriť, takže vám teraz dám slovo. Kolegovia, vypočutie začne 15.30. Takže prosím, každý hovorte len dve minúty, pokiaľ sa dá. Judith, potom Enrique a potom Cecil. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Chcela by som zopakovať to, čo tu zaznelo. Tí, čo ste povedali, že bolo dôležité, že sme tam boli. Potom čo, čo v médiách v Európe, mimo Európy prebehli negatívne komentáre ohľadom našej podpory Marrakešského paktu, takže bolo dôležité, že sme sa zúčastnili eh, na tejto udalosti. A taktiež je dobré, že vysokí úradníci OSN si pre nás vyhradili čas, lebo taktiež chápu, prosím, pani Grapiny, sadnite si. Ďakujem, veľmi si to cením. Bolo to ťažké sa koncentrovať. We there, because... Takže je dobré, že OSN ocenili našu prítomnosť a taktiež sa mohli stretnúť s vysokými úradníkmi. Takže ako to vyzerá teraz? Ako rozdelená Európa chce posunúť kupredu Marakešský migračný pakt? Ako sa spojíme s africkými krajinami, ktoré hovoria, že majú problémy s nami ako partnermi, keďže nie sme schopní kolektívne podpísať princípy, ktoré sú obsahnuté v tomto pakte. Zatiaľ, čo tento pakt hovorí aj o navratoch, o príjmaní svojich vlastných občanov, ktorí sú navracaní. Takže je to veľmi zaujímavý pakt, ktorý obsahuje práva aj povinnosti pre všetky strany, pre všetky krajiny, všetky členské štáty OSN. Takže si myslím, že problém je ten, ako môže migračný pakt fungovať, keď európska strana nepreukazuje dostatočnú podporu. aby by, by som bola rada, keby sa na tým niekto zamyslel. Napríklad, pokiaľ chcem hovoriť s Mianmarskom ohľadom toho, ako oni sa majú chovať k určitým skupinám osob, tak migračný pakt je tam užitočný, ale my ako Európa sme sa zosmiešnili, lebo vrátane Rakúska sa všetci zdržali. Väčšina tých, čo sa zdržali, boli, boli to Izra- bol to Izrael, USA a potom väčšina bola z rad európskych členských štátov. Enrique Guerrero Salom, ďakujem a za tieto informácie, ktoré ste nám poskytli a za prácu aj ESVČ, aj agentúry OSN. Túto prácu ste odviedli, aby sme pokročili s týmto globálnym paktom o migrácii a utečencoch. Alebo hovoríme o týchto dvoch paktoch. Chcem trochu pokračovať v tom, čo načala Judith Argentíny v tom zmysle, že posledná etapa dokončenie schôdze v Marrakeši bola veľmi depresívna pre Európsku úniu. Parlament vždy podporoval tieto dohody. Boli sme za to, aby sme sa ozvali, pretože chápeme, že migrácia je globálna strategická výzva nie len dneška, ale aj nadchádzajúcej 10 ročí a je to niečo, čo bude sprevádzať vývoj vo svete, takže krajiny, z ktorých odchádzajú utečenci a migranti na naše hranice, tak v podstate migrácie existujú úplne všade a sú kontinenty, kde migrácia je oveľa intenzívnejšia než na európskych hraniciach. No ale my sme boli svedkami toho, že tu boli určité členské štáty, ktoré sledovali cestu USA. Ďalší potom boli hnaní vnútornými, xenofobnými, antimigračnými, rasistickými silami a ďalší sa rozhodli, že sa nerozhodnú, že sa nepostavia na žiadnu stranu a toto v podstate poznačilo konečné európske stanovisko, ktoré je taký galimatiaž a je to prejav nesolidarity zo strany mnohých členských štátov. No a ešte na záver by som chcela povedať, že tento parlament už nebude mať príležitosť skutočne sledovať dosiahnuté dohody, ale mali by sme vyslať posolstvo, taký odkaz budúcemu parlamentu v tom zmysle, že on musí byť takou hybnou silou, ktorá prinúti členské štáty doznať sa k svojim záväzkom, ktoré sú obsiahnuté v týchto dosiahnutých dohodách, napriek tomu, že nie sú povinné. Pretože, ja to opakujem, emigrácia, utečenectvo, toto sú javy, ktoré nás budú sprevádzať pravdepodobne ešte po dobu trvania jednej generácie. Ďakujeme, Enrique. Teraz Cecil Kienge. Ďakujem. Claude, taktiež by som chcela poďakovať našim rečníkom za informácie, ktoré nám dnes odozdali. Je veľmi dôležité, že Európsky parlament bol v Marrakeši zastúpený. Ja som vždy podporovala túto iniciatívu, ale tento parlament to musel jasne vyjadriť že sprevádzame celý tento proces. Chcela by som podporiť predrečníkov. Na jednej strane tu máme členské štáty, ktoré prechádzajú krízou solidarity, politickou krízou, ale na druhej strane si musíme pripomenúť úlohu komisie. Komisia nemá ľahkú úlohu, ale pokiaľ Európska únia si má znovu vydobiť svoju úlohu v multilaterálnej aréne, tak komisia si musí robiť svoju politickú prácu predovšetkým tvárov tvár členským štátom, ktoré nie sú schopné sa medzi sebou rozprávať. Takže toto je dôležité. My ako Európsky parlament sprevádzame tento proces. Európa so všetkými svojimi inštitúciami je bok po boku s týmto procesom a komisia musí na seba zobrať túto dôležitú úlohu mediátora, ale úloha parlamentu taktiež nie je nedôležitá. Musíme byť riadne informovaní, a to pravidelne. Pracovali sme intenzívne na otázkach migrácie. Snažili sme sa posilniť globálny kompakt, ale taktiež sme sa pozreli na otázky súvisiace s utečencami, lebo taktiež tu máme v tomto zmysle veľa legislatívnych spisov, takže tie legislatívne balíčky musia byť centrom našej pozornosti. Musíme ukázať všetkým na svete, že my sme súčasťou tohto procesu, že prebiehajú zmeny A čo sa týka paktu o tečencoch, tak sa musíme pozrieť na Dublin. Musíme ukázať svetu, že sme odhodlaní tento proces ukončiť, uzavrieť. A ďalšia dôležitá vec je to, že tie nadväzné opatrenia musia zapojiť aj náš parlament. Ďakujem. Ďakujem. Áno, legislatívna diskusia prebieha taktiež. Kolegovia, ešte niekto sa chce vyjadriť, predtým než dostane slovo späť Linda. Ďakujem za vašu disciplínu, keďže máme problém s časom. Linda, prosím, ďakujem kolegom za to, že popísali tento proces, ako povedala Enrique Guerrero. Migrácia je dlhodobá otázka a Nemôžeme ju riešiť na základe krátkodobých politík. A taktiež by som sa chcela pýtať Lotte Knudsen ohľadom toho, čo prebehlo médiami tento víkend. Možno nemáte na to odpoveď, ale je tu správa z Africkej únie, kde povedali, že nechcú spolupracovať s Európskou úniou v téme migrácie a predovšetkým, čo sa týka regionálnych vyloďovacích platformiem. Takže v britských médiách cez víkend vyšli takéto správy. Mňa by zaujímalo, pokiaľ o tom neviete, tak vám to môžem poslať a môžeme o tom hovoriť inokedy. Mala som to oznámiť dopredu, aby ste vedeli, o čom hovorím, ale viem, že na schôdzi s arabskými štátmi sa diskutovalo taktiež o migrácii, takže ma zaujímalo, či k tomu môžete niečo povedať. Nedohodli sme sa, ako sa to bude prebiehať. Neviem, či Lotte, alebo Sofia, alebo pán Henriksson sa chcú k tomu vyjadriť. Lotte, chcete niečo povedať? Závisí to od vás. Chcete alebo nie? Pokiaľ nie, tak môžeme tú diskusiu zavrieť. Dobre. Myslím si, že sme tu mali podať správu výboru a nie viesť nejakú obširnú diskusiu. Takže Linda, všetci jednotliví kolegovia, ktorí cestovali do Marrakešu, bolo to veľmi ťažké, boli tu kolegovia, ktorí chceli ísť a bolo tu mnoho stretnutí výboru pre eh, rozvoj, podvýbor pre ľudské práva. Výbor Libe taktiež tomu prispieval. Ďakujem a koordinátorom, ktorí to umožnili. Ďakujem aj trom organizáciám, ktoré sú zastúpené SVČ, UNHCR a IOM. Skutočne to bolo skupinové úsilie. ktoré sme potrebovali, aby sme dosiahli čo najvyššiu pridanú hodnotu. To, čo hovorila Judith, je pravda, že treba uvedomiť si, čo, ide, čo išlo zle. Je treba si uvedomiť, že sme do toho veľa investovali, využiť E, tú dynamiku momentu. Takže ďakujem. Linda by ešte chcela niečo oznámiť kolegom z výboru DV. Chcem iba povedať kolegom z výboru DV, že náš výbor 15.45 bude pokračovať v 6 2, to je hneď túto poschodie vyššie. Takže 16, 15, 15, 45, 6 2 Je to možno posledná schôdza. Neviem, či bude ešte nejaká ďalšia. Diskusia o Brexite stále pokračuje, pokračuje, nič sa nerozhodlo, takže uvidíme, či to, to bude moja posledná schôdza. Ďakujem kolegom z výboru LIBE za spoluprácu. Ďakujem Linda aj tebe, výboru DV, zamestnancom, úradníkom. Veľmi pekne ďakujem už sa chvíľa si rozplačem. Ďakujem kolegovia za pomoc s týmto bodom. No a 15.30 výbor Libe bude mať vypočutie, takže si urobíme prestávku a potom budeme pokračovať. Ďakujem.